Let's kick off. Dobre, želám vám dobrý deň. Môžeme hneď začať. Na úvod by som vás požiadal, aby ste boli ticho a pekne sa posadili. Milé kolegyne, kolegovia. afternoon. Dobrý deň, príjemné popoludnie. Máme za sebou skutočne náročný týždeň Teraz je pravidelné, alebo pravidelné zasadnutie sa uskoročilo pondelok a útorok. A dnes vo štvrtok priamo po plenárnom zasadnutí, takže navrhujem, aby sme okamžite začali a aby sme všetko zvládli. Dobre, na úvod by som vám chcel pripomenúť, že budeme hlasovať, takže Dúfam, že ste si nezabudli elektronické karty. No a ten, kto si ich zabudol, tak tých vyzývam, aby zavolali svojich asistentov, aby im po čo najrýchlejšie utekali. Then we move to point number one. Prejdeme rovno k bodu číslo 1 a to je prijatie programu. Proposal of the rapporteur on point Spravodajca k bodu číslo 6 eh, predkladá návrh k bodu číslo 6, to je právna informácie v trestnom konaní. Spravodajkyňa je naša kolegyňa Birgit Sipel. Bolo to odložené na ďalšie zasadnutie výboru LIBE. Potom bod číslo 7. No a čo sa týka dokumentov o vstupe Rumunska a Bulharska do šengenského systému, tak dnes sa uskutoční len druhá výmena názorov na túto tému. Návrh správy bude, bude predložený hneď, keď nám rada sprístupní dokumenty. My neustále zdôrazňujeme rady, rade, a aký význam je, má pre nás prístup k dokumentom, pretože inak správu nevypracujeme. Spravodajca nás bude informovať o aktuálnej informácii. Ďalej orientačné hlasovanie o boji proti sexuálnemu zneužívaniu, sexuálnemu zneužívaniu detí a detskej pornografii. To je rámcové rozhodnutie. Rady ministrov pre vnútorné záležitosti to bolo odložené na mimoriadne zasadnutie 14. februára má niekto nejaké pripomienky? Takže tieto úpravy programu boli prijaté. No a ja to vám teraz chcem oznámiť, že na návrh väčšiny koordinátorov zasadnutie koordinátorov, ktoré bolo plánované dnes, sa tiež odkladá a o naliehavých otázkach bude spustené písomné konanie, teda tie naliehavé otázky vy, vyriešime písomne. Ďalej schválenie zápisníc z posledných zasadnutí. Vidím, že nie sú žiadne pripomienky. No a prejdeme k bodu číslo 4. A to je zjednotený postup vybavovania žiadosti o povolenie na pobyt a prácu. Spravodajkňa Veronik Matie je tu. No a nezabúdajte, že v nadväznosti na túto tému sme sa naposledy rozhodli, že budeme hlasovať len o legislatívnom texte, ktorý určuje ktorý určuje zamietnutie na plenárke. Takže výbor pre zamestnanosť, ktorý podľa článku 50 je asociovaný s týmto výborom článku 50 rokovacieho poriadku, napadol interpretáciu výboru Libo článku 56, čo bol predmet diskusí v pondelok po obede. Takže výbor pre zamestnanosť prostredníctvom v osobe svojho predsedu, predsedovi Európskeho parlamentu, pánovi Buzekovi, predložil žiadosť o objasnenie interpretácie No a výbor pre ústavnoprávne záležitosti AFKO je kompetentný v tejto otázke, takže ten vysvetlí článok 56, čiže konkrétne článok 56 odsek 3. No a kvôli žiadosti, kvôli tejto žiadosti, my teraz podľa rokovacie alebo pravidel parlamentu nemôžeme na plenárnom zasadnutí preložiť, predložiť našu správu pred dvojmesačnou lehotou, čo, na, čo bolo uvedené v tomto článku. No a preto navrhujem, aby sme, tak ako sme sa dohodli, hlasovali o článkoch 7 až 16 odseku 1 návrhu komisie, tak ako sme sa dohodli na našom poslednom zasadnutí výboru LIBE. Pán Moraes má faktickú poznámku? Nie. A chce niekto sa k tomu vyjadriť momentálne? Dobre, pán predseda, poviem k, tomu posled, k tej poslednej veci. Ja by som chcel požiadať výbor o trpez, Čo sa týka právneho, právnej porady výboru, po, právnej rady výboru AFKO, a, tak bude k dispozícii až budúci týždeň. No a aby sme my teda dodržali to, čo, o čo sme žiadali, možno, že komisia, komisia bude povinná dodržiavať, alebo nebude povinná podržiať, dodržiavať to, túto, toto odporúčanie a preto žiadame o jednoduché hlasovanie. Nechceme otvárať celé, celý proces, chceme jednoduché hlasovanie predtým, než prejdeme k hlasovaniu o o otázke odloženia. Takže opätovne nechceme otvárať diskusiu o postupe. My chceme len hlasovať o tom, či by sme mali alebo nie odložiť toto hlasovanie, až pokiaľ nedostaneme právne stanovisko výboru AFKO. No a ja by som chcel požiadať, aby sme bez diskusí prešli k tomuto hlasovaniu a potom postupovali podľa výsledku hlasovania. E, my sme si vypočuli návrh koordinátora za socialistov pána morajsa. No a my budeme postupovať, my teda pristúpime k hlasovaniu o tomuto, o tejto procedurálnej otázke. Vy to chcete odložiť a vy, pán Tavareš, chcete niečo povedať? No dobre, takže my prejdeme k hlasovaniu o návrhu odložiť a, a vyčkáme právne stanovisko, ktoré, o ktoré požiadal výbor pre zamestnanosť v súlade s tým, čo som povedal o tom liste pánovi Buzekovi a všetko v súvislosti s výborom pre ústavné záležitosti. Takže aby to objasnili, objasnili význam a obsah článku 56, takže budeme hlasovať o návrhu odložiť hlasovanie, až kým neobdržíme budúci týždeň to právne stanovisko. Takže budeme hlasovať o tomto návrhu. Hlasovanie je otvorené. you got problems Any, any, eh, now you, you, you will be telling who whose card is not working or whose Dobre, hlasovanie je ukončené. You see it's... Takže 19 za, 30 proti. No a kto nehlasoval kvôli tomu, že nemá kartičku? Jeden, ktorý bude započítaný medzi hlasy za. Dobre, takže to je 20 proti 30. Takže prejdeme k hlasovaniu v súhľade s dohodou, takže k pozmeňujúcim návrhom. Article 7. Článok 7, odsek 1, hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. za, 3 a 3 proti, takže to je prijaté. Článok 16, odsek 1, hlasovanie je otvorené.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 hlasoval elektronicky, takže je to 47 proti 2. Ja vás upozorňujem, že nový termín a lehota... Yes, I see. Moving to point number five. Teraz prejdeme k bodu číslo 5 zriadenie, zriadenie systému Eurodac na porovnávanie otlačkov prstov, prepracované znenie, a to je orientačné hlasovanie. Prejdeme k orientačnému hlasovaniu o návrhu správy o Eurodacu. a pán Makovej je spravodajcom. No a dnešné hlasovanie dá mandát v rámci diskusie s radou. No, oh, Takže prejdeme k hlasovaniu. Pozmeňujúci návrh číslo 5. Hlasovanie je otvorené. Yes. Now the vote is closed. Hlasovanie je ukončené. We're gonna do it by hands, okay? Takže budeme hlasovať s vyhnutím ruky. Máte hlasovacie zoznamy. Všetko v poriadku. Všet... si návrh 29 za. Proti zdržali sa, zamietnutý. si návrh 6 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 7 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 30 za, proti, zdržali sa prijatí. 8 za, proti, zdržali sa prijatí. 9 za, proti, zdržali sa prijatí. 10 za, proti, proti zdržali sa prijatí. 11 za, proti, zdržali sa, prijatí. 12 za, proti, zdržali sa, prijatí. 13 prida za, proti, zdržali sa, prijatí. 31 za, proti, zdržali sa, prijatí Myslím, že to bolo prijaté. 14 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 34 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 34. Tridsaťpäť za proti, zdržali sa zamietnutí 36 za, proti, zdržali sa zamietnutí 37 a 38 sú identické. budeme o nich hlasovať spoločne za, proti, zdržali sa zamietnutí 39 za, proti, zdržali sa, zamietnutí 43 za, proti, zdržali sa, zamietnutí 15 za, proti, zdržali sa, prijatí 16 za, proti, zdržali sa. Takže aj ten bol prijatý. 17 za, proti, zdržali sa, prijatý. 18 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa, prijatý. Teraz 45 je bezpredmetná, 46 za, proti, zdržali sa, prijatý. 47 za, 5 proti, zdržali sa, zamietnutý. 19 za, proti, zdržali sa, prijatý. A teraz sa úvodné ustanovenia a citácie, pozmeňujúci návrh 1 za, proti, zdržali sa, prijatý 2 za, proti, zdržali sa, prijatý 3 za, proti, zdržali sa, prijatý 4 za, proti, zdržali sa, prijatý Kompromis 2. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatí. odpadá. A teraz prejdeme kompromis 3 za. Proti. Zdržali sa. Prijatí. 27 bezpredmetná, takže kompromis 4 za, proti, zdržali sa, prijatý 28 bezpredmetný. A teraz návrhu legislatívneho uznesenia a odseky 20 a 21 sú identické a rovnako je 22. Takže o všetkých troch, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 23 a 24 boli stiahnuté. Takže budeme hlasovať o znení, znení pozmeňujúcich návrhov. Kto je za? Takže v elektronickom hlasovaní. Takže hlasovanie je otvorené. Now closed. Ukončené. Za EPP hlasuje o, jeden, o jedného poslanca naviac. So, we see. The vote is closed. Hlasovanie je ukončené. It's 44. 44 za, traja proti. No a traja sa zdržali, takže to bolo prijaté. Teraz ďakujem pekne pani Makovej. No a teraz bod číslo 6, ten bol odložený. No a teraz bod číslo 7. Číslo 7, ktorý sa týka dodržiavanie eh, ustanovení šengenského aky pre Bulharsko a Rumunsko. Spravodajca nás informuje o aktuálnych, aktuálnom stave, takže chcel by som vás požiadať, aby ste eh, ostali potichučky, keď ste v miestnosti. No a všetky nás to uľahčí a urýchli našu prácu. Takže myslím, že sa všetci ponáhlame. Pán Coelho, Coelho. Takže kolegyne, kolegovia, kolegyne, kolegovia, dáme slovo pánovi Koejovi, nášmu spravodajcovi. Nech sa páči. Thank you so much, President. Ďakujem. Požiadal som služby, aby všetkým poslancom rozdali stručný dokument, kde sa opisuje súčasná situácia. Dúfam, že práve teraz vám eh, aj eh, ten dokument eh, kolegovia rozdávajú. V každom prípade ide teda o tú súčasnú situáciu a chcem e, zdôrazniť tri veci. Poprvé, pokiaľ ide o rýchly postup, chcem sa poďakovať e, všetkým kolegom za to, že súhlasili s tým, že výnimočne takýto rýchly alebo zrýchlený postup použijeme. Pričom teda ide o to, že sa bude používať iba anglická verzia, aby sme nemuseli čakať na preklady a tým pádom budeme mať hotové naše stanovisko predtým, ako sa e, zorganizuje e, rada e, pre vnútra spravodlivého 24. a 25. februára. To bol náš plán, ale, ale ako už iste aj sami viete, tie dokumenty, ktoré sme si vyžiadali, sme nedostali ako Európsky parlament. Najmä teda hovorím o tých vyhodnocovacích správach, evaluation reports, pokiaľ ide aj o Bulharsko, aj o Rumunsko. A takisto išlo aj o e, odporúčania pre tieto dve krajiny a takisto aj informácie o stave, pokiaľ ide o implementáciu týchto odporúčaní zo strany týchto dvoch členských štátov. Vieme, e, že e, tá rada, ktorá mala byť vo februári, teda ktorá bude vo februári, už teraz nemá na programe príjmanie rozhodnutia, pokiaľ ide o prístup jednej alebo druhej z týchto krajín pričom na programe tej rady je už napísané iba, je napísané iba, že bude diskusia o situácií. Čiže tým pádom nepotrebujeme e, nakoniec e, ten e, zrychlený postup a znamená to, že môžeme nakoniec predsa len postupovať tým bežným postupom a preložiť dokument do všetkých jazykov. To bol prvý bod. Druhý bod, prístup k dokumentom. Zmluva o EÚ hovorí, že Európsky parlament by mal dostať všetky potrebné informácie na to, aby plne mohol v tomto postupe zohrávať svoju úlohu. Aj súdny dvor nakoniec e, rozhodol v tomto zmysle. A náš pán predseda e, López Aguila 16. decembra e, napísal list rade, kde požiadal radu, aby poskytla túto správu alebo tieto správy. Odpoveď sme dostali až teraz, 25. januára, čiže 40 dní, o 40 dní neskôr, a je tam napísané v tej odpovedi, že tieto dokumenty, ktoré sme si vyžiadali, môžu byť e, poskytnuté predsedovi, koordinátorom e, politických skupín a spravodajcom, pričom e, prístup k tým dokumentom bude zabezpečený v rámci bezpečnej miestnosti na, v budove rady s tým, že akékoľvek priame odkazy na obsah tých dokumentov nesmú byť vykonané na žiadnom, na žiadnom verejnom podujatí. Tým pádom z toho, z toho pre nás e, vyplýva otázka, čo môžeme o týchto krajinách vlastne napísať, keď nemôžeme použiť akékoľvek informácie, ktoré sú v týchto správach obsiahnuté. Opäť chcem zdôrazniť, že rada nám vlastne poskytuje oveľa menej, než čo nám e, poskytla v minulosti v roku 2007, e, kedy sa parlament vyjadril e, v súvislosti s prístupom 9, 9 krajín do šengenskej zóny, vrátane Slovenska. Takže nedáva žiaden zmysel, aby zrazu teraz nám rada poskytla ešte menej informácií, než tomu bolo pred 4 rokmi, pred eh, samotnou eh, zmluvou, eh, Lisabonskou zmluvou a je vstupom do platnosti. Zdôrazňujem to preto, lebo je to podľa mňa neakceptovateľné. Jednoducho rada sa k nám správa ešte horšie, ako tomu bolo pred vstupom Lisabonskej zmluvy do platnosti. Teraz Lisabonská zmluva je v platnosti, máme tam ako parlament viac právomocí a tým pádom aj by nás mali viac rešpektovať. V roku 2007 na tieto informácie mám e, napísané tu, umožnil, e, umožnila rada všetkým členom výboru LIBE, aby sa pozreli, aby nahliadli do tej hodnotiacej správy, kompletnej hodnotiacej správy o členských štátoch a Zároveň, e, paralelne, nebola to iba možnosť, zároveň aj závery, ktoré vyplývali z týchto hodnotení, boli tiež vlastne e, uverejnené, respektíve e, otajnené a zaslané Európskemu parlamentu. To bol druhý bod. A tretí, posledný bod. Dúfam, že nakoniec nám rada tieto dokumenty poskytne správnym spôsobom. Ale keď som sa stretol s tieňovými spravodajcami, zaznela tam otázka. Ak rada tieto správy nakoniec neposkytne, e, povedzme, že ich neposkytne ani celý tento kalendárny rok, budeme čakať do nekonečna? Tieňoví správodajcovia súhlasia so mnou v tom, že by sme nemali čakať do nekonečna. Musíme sa teda rozhodnúť, musíme si určiť nejakú lehotu, dokedy sme ochotní čakať na správu od rady. Ale pokiaľ nedostaneme vôbec nič ani po tejto lehote, mali by sme sa vyjadriť, e, pokiaľ e, nemôžeme pristúpiť k týmto e, bezpečnostným požiadavkám. Teda môžeme povedať, že Európsky parlament e, uzatvorí vlastne celý postup a tým pádom nedáme e, vlastne možnosť rade povedať, e, že nemôže nič spraviť, lebo čaká na stanovisko Európskeho parlamentu. Čiže takýmto spôsobom to obídeme. A preto navrhujem ako lehotu 2. maj. Dúfam, že do toho dátumu rada poskytne tieto dokumenty k Rumunsku a k Bulharsku a podarí sa nám tento e, postup konzultácií uzatvoriť úspešne. Pokiaľ sa to ale nestane, myslím si, že by sme nemali dlhšie čakať a mali by sme e, postupovať tak, ako som to teraz e, naznačil a ako s tým súhlasia aj spravodajcovia. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega, za toto kompletné vysvetlenie situácie. Viem, že vás plne podporuje celý výber, líbe samozrejme aj sekretár a celkom určite aj predseda výboru. Naozaj je to dôležitý bod, pretože v ňom ide o pravomoci Európskeho parlamentu. Teraz sa prihlasili viacerí poslanci, ktorí sa chcú tiež vedriť. Pán Ensiu, nech sa páči. Ďakujem pekne a ďakujem aj pánovi spravodajcovi za tú prácu, ktorú vykonáva Dúfajme, že sa nám podarí tú situáciu nakoniec úspešne zvládnuť. Rada nás naozaj dotlačila do veľmi e, zvláštnej situácie. Celkom určite nie je normálne, aby e, sa tie veci vyvíjali tak, ako sa teraz e, vyvíjajú. My, moja skupina, plne podporujeme tú stratégiu, ktorú teraz pán Koejo načrtol. A ja dokonca by som možno bolo ešte trochu revolučnejší ako treba samozrejme spraviť všetko, e, čo je možné, aby ten záver bol, alebo ten výsledok bol úspešný, ale zase nie je možné nechať e, radu robiť si, čo len chce, treba nejakým spôsobom právne riešiť e, otázku toho, aby Lisabonská zmluva a vôbec európska legislatíva aj naozaj dodržiavali. Už som to navrhol aj v minulosti, prebral som to s kolegami a povedali mi, že na súdny dvor to dať nemôžeme, ale možno, že ombudsman európsky by mohol na to zareagovať nejakým spôsobom. V každom prípade e, nemôžeme dopustiť, aby tá situácia bola uzatvorená tak, ako chce rada, pretože je to proste úražka európskej demokracie. Ďakujem, pán Marinescu. permite Ďakujem pekne. Ja tiež by som chcel v prvom rade poďakovať spravodajcovi, koordinátorom, aj tieňovým spravodajcom a všetkým členom výboru Líbe eh, za to, že súhlasili s tým, že tento rýchly postup eh, sa eh, uplatní preto, aby sme mohli sa vietriť ešte skôr, ako bude rada. Nakoniec sa nám to aj tak nepodarí, pretože rada proste prijala také stanovisko, aké prijala. A Na rade sa, teda na skupine sa e, prijala správa o z hľadiska aký komunotér Rumunsko splnilo všetky povinnosti, ktoré malo splniť a vy, pán predseda, ste požiadali v liste tieto dokumenty, e, o tieto dokumenty zo strany Rady, takisto Rumunsko a Bulharsko požiadali o to, aby boli tieto dokumenty odtajnené, aby mohli byť zaslané Európskemu parlamentu, ale bohužiaľ Rada odmieta toto spraviť. Myslím si, že v skutočnosti rada chce na silu e, odsunúť prijatie tohto rozhodnutia, pretože keď, sa, mm, keď, tu, bolo, mm, keď tu bola tá žiadosť o zverejnenie tých dokumentov, hoci to už bolo dávno, tak e, v programe alebo v zapisnici z e, Koreperu sa to ocitlo iba mm, teraz 9. Takže myslím si, že je to zjavná stratégia zo strany rady, aby sa to proste posunulo na čo možno najneskôr. Ale my nesmieme čakať e, do nekonečna, nesmieme čakať e, pasívne, kým rada e, zmení stanovisko, pretože ako povedal pán Koejo, to môže trvať veľmi dlho a ako povedal pán Kojo, samozrejme legislatívnym alebo legálnym spôsobom by sme mali dosiahnuť, aby parlament mal dispozícii všetky dokumenty, ktoré má mať, tak aby Eh, mohli naši poslanci hlasovať eh, s plným vedomím eh, alebo s, s vedomostiami, s kompletnými vedomostiami o danej veci. Ja si myslím, že ten limit, alebo tá lota, ktorá tam navrhnutá 22.5. to je až príliš štedrý návrh. Myslím si, že by to mohla byť ešte kratšia lehota. Pokiaľ sa ukáže, že aj Bulharsko má nakoniec pozitívne, e, pozitívnu správu, povedzme v marci, tak si myslím, že e, by sme o tom mohli hlasovať aj skôr. Existujú isté správy, ktoré e, sa dôverným spôsobom dostali do Európskeho parlamentu, ale okrem toho existujú ešte aj Eh, ešte existuje ten list, ktorý sme poslali európskym ministrom. Ako je možné, že takýto verejný dokument, verejný dokument, ktorý bol uverejnený takmer vo všetkých novinách, eh, prečo takýto dokument eh, treba čítať v nejakej miestnosti pod nejakými bezpečnostnými opatreniami a tak ďalej. Veď to sú e, verejné listy, e, ktoré sú verejne k dispozícii, tak e, prečo by sa mali nejakým tajným spôsobom čítať? Veď predsa každý, každý dobre vie, kto ten list napísal, kto to podpísal, tak nedáva to podľa mňa žiaden zmysel. Ďakujem pekne, pani Weber. Ďakujem. Ďakujem pekne. E, ďakujem pekne ešte raz a chcem sa poďakovať e, ako téma spravodajky moje skupiny pánovi Koejovi za jeho prácu. Naozaj pripravil skvelé dokumenty a myslím si, že dokázal, že je naozaj mimoriadne flexibilný aj v rámci diskusí, či už s radou alebo s parlamentom. Ja ako tieňová spravodajkyňa veľmi rada podporím jeho návrh. Myslím, že tu treba rozlíšiť e, dve úrovne diskusí. Jedna otázka je, čo spravíme s týmto konkrétnym s konkrétnou témou, prístup Rumunska a Bulharska do šengenskej zóny a samozrejme ten rýchly postup už nakoniec potrebný nie je, pretože rada e, teraz e, rozhodnutie prijímať nebude. Pokiaľ ide o ten druhý maj, myslím si, že to je realistický datum, pretože môžeme dovtedy hlasovať. E, tým pádom rada môže prijať rozhodnutie tieto dve krajiny e, prijať. To je jeden rozmer, ale druhý rozmer je ten principiálny, inštitucionálny, teda spolupráca medzi nami a radou. Pred e, necelými dvoma týždňami, pred desiatimi dňami som bola na stretnutí Eh, politických líderov ALDE v Budapešti. Tam sme mali stretnutie aj s premiérom Orbánom. Tuto tému sme mu spomenuli a povedal nám, že on ako človek, ktorý 20 rokov pracoval v parlamente, rozumie tomu, že poslanci musia mať dispozícii dokumenty predtým, ako o nich budú hlasovať, že to je normálna vec. Ale odpoveď e, maďarských predstaviteľov zďaleka nie je taká, ako čo nám bolo e, slúbené. Vidím, že aj e, pán Dol poslal list pánu Jorbánovi, ale teraz keď už sa vlastne nakoniec neponáhlame. Myslím si, že by sme mali pokračovať v tomto našom spore s radou, pretože sa nám zdá, že naozaj e, rada sa snaží vytvoriť e, istý precedens, ktorý by znamenal, že my ako Európsky parlament sme jednoducho nejaký možno e, nejaký orgán, ktorý môže spolu rozhodovať, alebo sa môže aj vyjadriť, ale v skutočnosti až taký dôležitý ani nie sme, pretože aj tak rada spraví, čo chce sama. Myslím si, že to je veľmi nespravodlivé, pretože dobrá spolupráca medzi inštitúciami je základom dobre fungovania EÚ a treba ju dodržiavať. Opäť teda chceme požiadať pána predsedu Buzeka, aby či už osobne alebo písomne kontaktoval radu, aby túto otázku vyriešil takým spôsobom, ktorý bude spravodlivý aj voči nám. Ďakujem. Yes, thank you, Mrs. Ďakujem pekne. Toto je presne rozhodnutie, ktoré spravili aj koordinátori. Vidím, že sa nám hlasí ešte veľa poslancov a všetci zasa hovoria niečo veľmi podobné. Všetci trvajú na tom, že naozaj Európsky parlament musí byť rešpektovaný aj výbor Libe a každý jeden poslanec. Chcem vás teda eh, poprosiť, aby ste sa vyjadrovali odteraz stručnejšie. Pani Intveld, nech sa páči. Áno, budem stručná. Súhlasím so všetkým, čo tu doteraz eh, povedali kolegovia. Vítam eh, prístup pána spravodajcu a ešte chcem dodať, že nejde iba o Európsky parlament, ktorý má právo vedieť a mať prístup k týmto informáciám. Sú to aj samotní európsky občania, či už bulharskí alebo rumúnsky, aj my veľmi ľúto, že veľa členských štátov e, zobralo túto tému ako otázku domácej politiky. Podľa mňa je to nechutné a je to veľmi zlý precedens. Myslím si, že táto diskusia by nemala e, nejakým spôsobom e, sa miešať s domácou politikou. Jednoducho je to medzinárodná otázka a netreba to navzájom miešať. My ako Európsky parlament by sme sa mali uistiť, že tento celý proces prebehne e, spravodlivým spôsobom a že tie kritéria sa rovnako e, budú uplatňovať na každú jednu krajinu. Ďakujem pani Nedelčeva. Благодаря, господин председател. Аз също бих искала да... Ďakujem, pán predseda. pánu Kojejovi, pánu spravodajcovi, by som chcela dať rovnako za pravdu. Európsky parlament Počujete ma prosím teraz. Chcem sa poďakovať pánu spravodajcovi aj za to, že tak jasne pomenoval vzťahy medzi e, E, stavom vecí a vzťahmi e, s radou. Chcem podporiť tú stratégiu smerom k presnému dátomu, presnému, presnej lehote a do tejto e, lehoty by sme mali mať naše stanovisko na základe materiálov a informácií, ktoré nám dali k dispozícii. Inak sú to len špekulácie k tejto otázke či už v Bulharsku alebo aj v Rumunsku. To len celú vec e, robí zmetočnou. Je to aj tak trochu e, e, nepochopiteľné, že máme presné informácie. Opätovne poviem, že vzťahy medzi radou a parlamentom sú veľmi dôležité inštitucionálna e, spolupráca je na prvom mieste a nesmieme zapúdať na to, že európsky občania očakávajú viac informácií o stave vecí a rada by vlastne mala právomoci Európskeho parlamentu zohľadniť. Ďakujem. Ďakujem ja ako koordinátor za EPP chcem zdôrazniť, že EPP podporuje vstup týchto dvoch krajín do šengenského systému a pán spravodajca tým vlastne vyjadril e, názor skupiny. Je to pozícia. Pani Bauer. Thank you so much. I try to be as short as Mr. Ďakujem, budem sa snažiť byť taká stručná ako pán Šogor. I, I uh, uh, Weber, that... Súhlasím s pani Weber, že táto otázka má dve strany, dve dimenzie. Jedna je obsahová, a kto toho nechce ísť, pretože o tejto veci bolo povedané už veľa slov. Mne sa zdá, že do určitej miery situácia sa veľmi podobá situácii pred vstupom do šengenskej e, zóny e, nových členských krajín v roku 2007. A čo je tu veľmi frustrujúce, je informačná situácia aj po Lisabone, aj po stanovisku, že máme vlastne menej informácií než v roku 2007 pred e, Lisabonom. už to je veľmi vážne. Je tu množstvo dôvodov, vážený pán predseda, na to, aby ste žiadali o vysvetlenie, pretože výbor LIBE ako taký bude potom postavený pred rovnakú situáciu ešte opakovane. Uh, Takisto vidím veľa dôvodov podobných, aké pomenoval pán predseda Buzek. Vy, koordinátori, by ste mali rozhodnúť, kto si vyžiada vysvetlenie k takej situácii, pretože, pretože toto asi nie je posledná situácia. Takáto nastane znova. Je to vážna vec. Malo by to byť vyjasnené od začiatku. Ako je to vyzerá s informáciami e, z, z rady? Nie je to otázka na predsedníctvo, týka sa to rady. Máte, máte pravdu, hovorí pán predseda, naozaj koordinátori toto diskutovali a e, po, povedalo sa, že pán predseda parlamentu to žiadal, žiadal, bol, žiadali sme ho, aby oslovil radu v tejto otázke v mene celého parlamentu. Teraz pán Tavares. Well, uh, as as possible, I... Budem mimoriadne stručný nie som tieňovým spra- spravodajcom, ale to, čo mi povedali moji kolegovia, ktorí sú tieňovými spravodajcami, hovorím teraz v mene našej politickej skupiny. Chcem povedať, že obe otázky, o ktoré tu ide, politizovanie Bulhars, vstupu Bulharska a Rumunska do Schengenu a na druhej strane a tie e, ťažkosti, ktoré tu boli vytvorené s, e, s ohľadom na ťažký prístup k materiálom, to obojo treba e, označiť za polutovanie hodné a chceme vysloviť plnú podporu demaršu, ktorý vyslovil náš spravodajca a vy, e, pán predseda výboru, takisto, takisto naprieč politickým spektrom, bez ohľadu na politické rozdiely, všetky skupiny Európskeho parlamentu podporujú v tejto otázke e, prístupu k materiálom nášho spravodajcu, takisto nepolitizovanie prístupu oboch krajín k e, Schengenu. Ďakujem. Pán Alvaro. Much, Ďakujem, pán predseda. Budem veľmi stručný vzhľadom na to, že s predrečníkmi, s pánom Kojom súhlasím je podľa mňa dôležité zdôrazniť, že hoci tu nie je právny kontext medzi tým, čo je v zásade požadované na vstup do Schengenu a medzi ďalšími oblastiami, napríklad e, policajná a súdna spolupráca, chcem povedať celkom jasne, že chcem, aby šengenský priestor sa e, rozširoval na uh, Bulharsko Rumunsko. Once you say a mistake, yeah, yeah, yeah, yeah. But please don't call... Ne, telefonujte prosím okamžite pána Putina. Takže tieto dve krajiny, Rumunsko a Bulharsko, máme tu dve krajiny, ktoré sú v rámci eh, indexiu, indexu korupcie eh, nižšie než Kuba. Jediná krajina, ktorá je v tejto oblasti, je, je Grécko. A tu si tiež treba položiť otázku, čo sa tam deje. Treba zdôrazniť, že Európsky parlament, Európska komisia a členské krajiny vyvíjajú tlak na obe krajiny, aby bojovali proti korupcii. A som presvedčený, že robia, čo je v ich silách. Sort of link... Určite je tu prepojenie medzi týmito dvoma otázkami. Chcem sa teda spýtať, Ja rozhodne podporujem snahy týchto dvoch krajín, aby sa stali šengensk, členmi Schengenu. Nezabúdajme však, kde sa nachádzajú, pokiaľ ide o e, index korupcie. No, myslím, že teraz by bolo e, na mieste vypočuť si názor rady, ale pardon, ešte pani Latford. Súhlasím so všetkými ostatnými, pokiaľ je prístup k dokumentom. Uh, chcem poďakovať Carlosovi. A hlavne užitočná je jeho pamäť, e, možnosť odvolať sa na e, predošlé skúsenosti. Takže môžeme naozaj robiť odkazy na to, čo sa udialo pred niekoľkými rokmi. Je výnimočné, e, že sme sa naozaj vrátili, ale chcem povedať nasledovné vychádzať, vychádzam z toho, že všetky tieto podobné skúsenosti, ktoré sme mali zo strany, zo strany e, takého šikanovania, zo strany rady, že ich spájame, nie je možno, možno tu vo výbore, ale ku, ku, ku koncu parlamentného roku na, zo strany parlamentu, aby predseda Buzek mohol koherentne poňať všetky e, problémy, ktoré po Lisabone máme s radou a s komisiou. Myslím si, že to by dávalo zmysel. A pokiaľ ide s poznámkami kolegu Alvareza, po právnej stránke predstupové vyhodnotenia v oblasti Schengenu nie sú tie isté, ako je to, pokiaľ ide o e, mechanizmus spolupráce a verifikácie. A tu treba e, vysloviť polu, e, polutovanie, že tu nie je prepojenie medzi týmito dvoma postupmi. Ide o to, že tento mechanizmus sa nezmenil, aby sa odzrkadlili obavy z roku 2007 a teraz, ako ste boli povedali, mala by tu byť jeden typ preverovania nových kandidátov, ktorí ktorý e, ukazuje, že je čoraz dôležitejšie, že nové, nový mechanizmus vyhodnocovania Schengenu by mal pokrývať otázky e, ochrany údajov, základných ľudských práv a tiež zraniteľnosti smerom k, ku korupcii a zlej správe veci, pretože v šengenskom priestore je aj táto problematika, kde tieto obavy práve smerujú ochrany údajov, Takže to je to, kde sa nachádzame. Myslím si, že takto eh, by to byť nemalo. Uzavrali sme už pred niekoľkými minútami zoznam, ale neustále ho otváram. Prosím, vyzývam vás, spolupracujte, aby sme sa mohli posunúť. Mnohé návrhy o tu odzneli, ale neargumentujme o základnej vecnej otázke. Ešte pán Papa Nikolov a potom ešte 30 sekúnd pánu Marineskomu dodatočne, ale podľa mňa bolo dobré vypočuť si názor rady. Áno, ja tiež len krátko pripomienku podporujem, že povedal pán Koelio. A skutočne potrebujeme špecifické kritéria na to, aby sme získali prístup k šengenskému priestoru a ja si myslím, že tak Bulharsko a Rumunsko to dosiahli. Máme index korupcie a nie len Grécko je na tom vysko, vysoko, ale mnohé ďalšie krajiny, ale mnohé iné. European problems? Just to respond to Mr. Advaro. Takže to len ako reakcia má príspevok pána Alvara. Nož dobre? Lapsus lingue. <laughs> Takže to bol kvázi lapsus lingue pána Alvera. Pán Marinescu, doplňujúcich 30 sekúnd. Nu putem să le negăm. Ďakujem pekne, štatistika je tam, nemôžeme ju poprieť, ale je tu aj otázka, e, kde treba byť v tej štatistike na to, aby sme mohli vstúpiť e, e, do Schengenu, pretože každá krajina na tom indexe niekde je. Takže Otázka je, eh, že nie, by sme, nie, že by sme nemali hovoriť o mechanizme eh, o overovania, eh, proste hovoriť o tom, áno, mechanizmus a prístup, ale netreba to prepájať. A potom, pán Alvaro, ja môžem vám poskytnúť údaje k tomu, čo robíme teraz v Rumunsku a chcem vás poprosiť, aby ste, aby sme sa nezapracovali také nejakej smiešnej situácii, kde v jednej správe alebo v jednej kapitole, kapitole správy sa píše, že gratulujeme vám k tomu, že ste zadržali významných politikov, aj sudcov, aj policajtov e, kvôli korupcii a potom v druhom odseku je napísané, že keďže tých zasnutých bolo veľa, tak ste veľmi skorumpovaní. Please, Luhan, Mr. Luhan, please, please. Teraz nech sa páči, pán Luhan, 30 sekúnd, lebo sa naozaj snažím uzavrieť zoznam rečníkov. Uh, no, Áno, iba stručne. Ja nerozumiem argumentom e, rady. Myslím, že nemá reálne argumenty, prečo by nám tie e, dokumenty nemala dať. E, treba vedieť, prečo sú veci tak, také, aké sú a preto chceme požiadať, aby nám priamo bolo povedané, čo sa deje. Ja teda navrhujem, aby sme trvali na tom, že predseda Buzek v mene parlamentu požiada, aby rada povedala, aké sú dôvody je rozhodnutie. Takisto žiadame o to, aby boli tie dokumenty otajnené. Pokiaľ ide o ten mechanizmus overovania kontroly, o ktorom sa teraz hovorilo, do dnešného dňa to nebolo považované e, za nejaké kritérium vstupu do e, Schengenu. Ak sa to spraví teraz, tak sa vlastne zmenia pravidla uprostred e, záležitosti. Mr. Buzik, Nás vás upozorním, že na žiadosť nášho výboru tak pán predseda parlamentu určite urobí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 a 20. januára bolo prijaté rozhodnutie a v liste sme potom e, informovali, ako možno poskytnúť prístup k dokumentom. Ponúkli sme, že v, v tomto zmysle treba realizovať postupy a zabezpečiť prístup v priestoroch rady koordinátorom, e, ostatným zainteresovaným. Toto nebolo možné a preto sme hľadali ďalšie možnosti. Predložili sme nový návrh, ktorý ste tiež neprijali, a to menovite s odvolaním sa na to, že uprednostňujete horizontálne riešenie. E, chcem vám aj oznámiť, že maďarské predsedníctvo pracuje na rozsiahlom e, komplexnom riešení a v záujme tohoto riešenia potom v priebehu budúceho týždňa budeme organizovať dohodu medzi generálnymi e, riaditeľmi na základe podnetu maďarského predsedníctva. A sme presvedčení o tom, že týmto spôsobom túto otázku môžeme vyriešiť. Neustále sa usilujeme aby sme mohli dosiahnuť riešenie. Ďakujem. Ďakujeme. V mene výboru LIBE ďakujem predstaviteľ rady e, informoval. Ja osobne som diskutoval so stálym zastupcom Maďarska a chcem, aby ste vedeli, že všetko úsilie, ktoré e, maďarské predsedníctvo, súčasné predsedníctvo rady realizovalo, si vážime. Do tej miery, že teda práca bola e, zrealizovaná, cieľ e, naplnený a to je teda e, loajálna spolupráca medzi radou a parlamentom, pokiaľ ide o dokumenty, ktoré sú relevantné na rozhodnutia. Rozhodnutia, ktoré majú opodstatnené dôvody, ktoré si vyžadujú znalosť zahrnutých e, prvkov, faktov, ktoré sú relevantné k tomu, aby sme e, dospeli k názoru. Takže chceme vedieť, že budeme si vážiť úsilie, ktoré vyvíja maďarské predsedníctvo do tej miery, že e, dokiaľ je práca dosiahnutá. Viem, že je tu dohoda pokiaľ ide o komunikáciu so spravodajcom, pokiaľ ide o prístup k materiálom. Ide tu o vyhliadku na ten 2. maj, aby sme sa teda vrátili k našej správe. A, a vtedy ešte stále bude prístup k dokumentom zapieraný? pokiaľ ide o slova pána Marinesku, pokiaľ ide o májový termín, e, o dátum skorší než dovtedy, ale v zásade si myslím, že, že neboli námietky a že je tu dohoda, pokiaľ ide o cestovnú mapu, ktorú pán Coelho e, načrtol pri popise situácie. Ďalší komentár? Prosím, uzavrime to. Len 10 sekúnd k tomu, čo povedal predstaviteľ rady Prosím, nie je to otázka medzi generálnym tajomníkom a týchto inštitúcií. Tieto inštitúcie vedú politickí vodcovia, nie vysoko postavení úradníci. Tu, tí sú tu na to, aby nám slúžili a nie aby nás nahrádzali. Toto musí byť urobené na úrovni e, pred, predsedu. Máme dokonca aj predsedu únie. Dobrá poznámka. Práve preto predseda Buzek preto on dostal výzvu, aby sa e, ujal problému a hovoril v mene celého parlamentu. Tento materiál v tomto čase je to za, za, za hranicu tohto materiálu, je to vec princípu. Trváme na tom. Súhlasíme v tomto? Chcete ešte čo si povedať na záver, pán Kojo? Áno, poviem to stručne. K, k tri bodom. Poprvé chcem zdôrazniť to, čo sa práve povedalo. Chcem takisto oceniť úsilie maďarského predsedníctva na vyriešenie problému. Hovoril som e, e, s veľvyslancom a hovoril som e, s predstaviteľmi vlády, želám im úspechy, vie, vedia, aký je postoj parlamentu a verím, že nám budú môcť poskytnúť dobré riešenia. A musím povedať, že nemám predstavu nejakých, neviem, že, neviem o nejakých makiavelistických e, e, zosnovaniach, o organizácii týchto služieb. Je to veľmi zvláštne, že pred, e, sekretariat rady neinformovalo e, maďarské predsedníctvo, aké riešenie sme našli pred 4 rokmi. Ja som s nimi hovoril a uvedomil som si, začali rokovania bez toho, že by vedeli, čo dala Rada parlamentu pred 4 rokmi. Ja nerozumiem prečo. Mali im predsa povedať o úrovni prístupu k dokumentom z pred 4 rokov. Druhá časť, pokiaľ ide o slova pani Intfeld, za normálne okolnosti súhlasím s ňou, ale ona navrhla, že by všetky dokumenty mohli byť verejne prístupné. Ja sa však obávam, že s týmto názorom súhlasiť nemôžem. U určitých otázkach, pri určitých otázkach, hraničné otázky, to všetko ukazuje určitú krehkosť systému. A nebolo by múdre zverejniť ich, pretože potom hráme hru e, e, pre ľudí, ktorí by to mohli zneužiť Určité správy by teda mali zostať uh, utajené, ale tieto utajené dokumenty by mali byť k dispozícii členom parlamentu. A v tejto veci je mi celkom jasné, že by sme minimálne mali to, čo sme mali pred 4 rokmi a nie menej, skôr viacej po vstupu do platnosti Lisabonskej dohody. Ak som dobre pochopil Sofiu, ospravedlňujem sa, ale ak nebolo to, čo chcela ona povedať, tak e, sa ospravedlňujem, že som to dobre nepochopila. Posledný tretí bod sa týka slov pána Marinesku. Ak dosiahneme podmienky na naplnenie všetkých požadovaných podmienok pred 2. májom, mali by sme to urobiť. Urobíme to určite v marci či apríli, bez problémov, ako náhle máme tie podmienky. We are only to provide a report. Sme pripravení pri... My netvrdíme, že sme pripravení to urobiť až po 2. máji. My tvrdíme, že ak rada nám nedá nejaké dokumenty, nebudeme čakať dlhšie než do 2. mája. To say, uh, uh, Ide o, o to, aby sme stanovili dátum, po ktorom už sa nebude váhať. No a toto bol môj názor a myslím, že <laughs> všetci zhodneme pani Intveld. Skutočne slušne, samozrejme netreba zverejňovať všetky detaily, ale verejnosť má právo na to vedieť, aké sú celkové závery šetrenia. Dobre? Ja myslím, že zástupcovia rady eh, si to všetko zaznamenali, čo tu bolo povedané a hlavne tú záverečnú poznámku pána Koleja. Dobre, takže prejdeme k ďalšiemu bodu. Číslo 8. A to sú útoky na informačné systémy a zrušenie rámcového rozhodnutia rady. Spravodajcom, spravodajkyňou je naša kolegyňa Monika Holmajer. Tento bod nášho programu sa týka navrhovanej smernice o útokoch na informačné systémy a na a zrušenie rámcového rozhodnutia rady. Navrhovaný text sa týka trestnoprávnej legislatívy na základe článku 83 zmluvy o fungovaní Európskej únie. Takže komisia nám teraz sa predloží nejakú, nejaký prehľad o situácii. No a potom, čo sa k nám prihovorí pani Holmajer, dostane slovo rada a bude následovať diskusia pani Holmajer, máte slovo, ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, táto téma, ak to poviem tak s úsmevom, No a vidím, že mnoho ľudí odchádza, ale každý sa bude musieť touto témou zaoberať, ak niekto napadne niekto jeho bankové konto, pretože sa zaoberáme útokmi na internetové stránky. Zažili sme to v rámci diskusie o Wikileaksoch, keď eh, boli postihnuté eh, kreditné karty, bankové inštitúcie, keď sme to prežívali skutočne obrovské útoky na veľké podniky. No, teraz to prejavilo tak veľmi očividne, no, ale ja poviem len jedno jediné číslo. V Nemecku každý mešia, mesiac sa objavuje približne miliónových trojských koňov, ktoré útočia na úverové hospodárstvo, na no finančné škody. No sa dajú vyčísliť vo výške 20 miliónov takže systémy doteraz fungujú, ale škody e, dosahujú 20 miliónov. No a e, sú obavy, že v budúcnosti to bude ešte rásť. Zakúpiť si botnet e, dnes stojí dnes viac ako 350 eur. No a myslím, že sa dá očakávať, že útoky na informačné systémy budú čas, častejšie. No a preto vítam, že komisia predložila návrh, pretože táto smernica rozširuje a zlepšuje naše schopnosti bojovať proti počítačovým útokom. Budeme môcť príjmať aj iné opatrenia a harmonizovať právny základ, ale súčasne chcem upozorniť na to, že táto smernica je len začiatkom. My potrebujeme vhodný európsky právny rámec, ktorom sa budeme venovať aj produktom eh, do budúcnosti. Napríklad eh, slabina je cloud computing, ale aj štátne útoky, eh, teda útoky na štátne systémy. Nie na štátne systémy, ale zo strany štátov, tak ako sa to stáva napríklad v Číne, Rusku alebo podobne. No a Treba si tiež klásť otázku, ako sa ako vyriešiť eh, útoky v zahraničí. No a ja by som bola rada, keby nám komisia mohla predložiť pár eh, prvých úvah. Je pár kritických bodov, o ktorých som by som rada hovorila. Vy ste, pán predseda, hovorili o tom, že doteraz eh, článok 8, 83 určoval, eh, alebo bol právnym základom, ale myslím, že eh, myslím, že by sme sa mohli zamýšľať aj nad policajnou spoluprácou, pretože tá bude v tomto sektore nevyhnutná, tak ako aj v iných sektoroch. No a ja sa teším na to ďalej pracovať s tieňovými spravodajcami a spolu s komisiou že to najlepšie z tejto smernice. No a teším sa aj na spoluprácu s komisiou. Ďakujem pekne. No a teraz nám ehm, povie niečo komisia, pán Jakob Boratinsky, komisia. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Je to pre mňa skutočne veľká čest, že môžeme vystúpiť pred výborom LIBE a predstaviť návrh komisie na boj proti počítačovým útokom alebo útokom na počítačové systémy. Áno, je to prvý krok komisie aby sa ako reagovať na novú realitu a, člán, a články e, Lisabonskej zmluvy. Takže je to skutočne je to nový návrh, ktorý komisia predložila a už tak, ako bolo, ako už to povedala spravodajkyňa, tak je to téma, ktorá je nám veľmi blízka. My sa tým zaoberáme prakticky každý deň a dočítame sa o to aj v tých najväčších médiách. Internet bez pochybu, bez pochyby je nedeliteľnou súčasťou nášho každodenného života a čoraz viac neviem, závisíme v práci, podniky, zamestnanci, ale aj v rámci našeho súkromného života, rodinného života a tak ďalej. výskyt počítačových údajov, ú, útokov a sa rozširuje a zvyšujú sa náklady tak pre hospodárstvo, ako aj individuálnych občanov. No a to je dôvod, prečo treba konať a prečo členské štáty musia konať spoločne na úrovni EÚ. No a vidíme, ako táto otázka pokračuje v rôznych dokumentoch. Štokholmský program samozrejme je príkladom. A teraz sa, sa to identifikovalo ako jeden e, z piatich e, prioritných cieľov v rámci bezpečnostnej stratégie. Stratégie, ktorú prijala komisia minulý rok e, v rámci dopadovej štúdie, sme poskytli údaje, ktoré ukazujú, ako tento problém počas rokov narastol Hovorili sme o o tom, čo bolo takým spúšťadlom, a to bol útok na Estonsko v roku 2007 a Litvu v roku 2008. V roku 2009 a v roku 2009 priniesol ďalší príklad toho, že 103 krajinách boli napadnuté počítačové systémy vrátane ambasáda európskych krajín. Nedávno sme zažili Stuxnet nový, nový vírus. Europol nedávno vydal eh, svoje prvé hodnotenie o internetovom počítačovom zločine hovorí sa tam, že zločinecké živly, a to nie len takí romantickí hekery, ak niečo také vôbec existujú, ale seriózne zločinecké skupiny čoraz intenzívnejšie využívajú internet. Botnety to sú siete alebo počítače, ktoré sa dajú diálkovo kontrolovať a využívať na útoky ten nepriateľský software je na hostiteľských počítačoch eh, a často ľudia, ktorí sú súčasťou, eh, súčasťou také siete, o tom ani nevedia. My navrhujeme, naše riešenie je vybudované na rámcovom rozhodnutí z roku 2005 a tiež sa zaoberá správou o implementácii eh, rámcového rozhodnutia, ktoré bolo vydané v roku 2005 a poukazuje sa tam na fakt, že skutočne nový fenomén je čoraz častejšie sa vyskytujú, vyskyt, čoraz väčší výskyt veľkých počítačov, počítačových útokov a čoraz väčšie využívanie botnetov. My v tejto smernici, alebo náš prístup v rámci tejto smernice je taký, že chceme sa cieľene zameriavať na problémy, ale sú vieme, že boj proti počítačovému zloči- zločinu si, využi- si vyžaduje eh, spoločné snahy, buď globálne alebo na európskej úrovne. No a my si myslíme, že vhodné fórum je Rada Európy. A to signatári dohovoru Rady Európy o počítačovom zločine no a počítačovej kriminalite. No a my chceme riešiť problém veľkých útokov na počítačové siete. No a čo sa týka hlavných rozdielov tých systémov, ktoré existujú a smernice, tak len stručne niekoľko vecí. Článok 6 zavádza zavádza ako trestný čin zásah do cudzieho počítača no a to je v súlade s dohovorom Rady Európy. No a tento článok sa zameriava na ochranu dôveryhodnosti a dôveryhodnosti a ochrany sú prenos, súkromného prenosu útakov, údajov. Kľúčovým článkom je článok 7, kde sa penalizuje využívanie nástrojov, ako sú tie botnety, to sú nástroje na vykonávanie trestných činov. A my nie len, že postihujeme ich využívanie, ale tiež vlastníctvo, predaj alebo sprostredkovávanie, aby sme reagovali na tie úkazy tých zločincov, ktorí sami nemusia nevyhnutne vykonávať tie útoky na informačné systémy, ale ktoré sa špecializujú na tvorbu e, nepriateľského softvéru, predávajú alebo prenajímajú ho potom ďalej zločineckým skupinám. Článok 9 e, zvyšuje úroveň kriminálnych e, alebo trestných pokút a postihov. A to tiež zohľadňuje to rastúce nebezpečenstvo počítačového zločinu, ale pre nás to je tiež politický signál, tým, že prikladáme čoraz väčší význam postihovaniu takýchto zločinov na úrovni EÚ. Takže minimum maximálny postih bol zvýšený na 2 roky. Článok 10. Tam sme zaradili dve nepriaznivé okolnosti. Poprvé, to je situácia, keď tie trestné činy mm, alebo prístupky uvedené v článku 3 a 6 sa vykonajú pomocou botnetov. No a tieto siete, ktoré majú veľký rozsah, to znamená, že spôsobujú závažné škody na veľký počet počítačov. A ďalšou okolnosťou je situácia, ktoré, kde páchatelia používajú cudzú identitu na páchanie trestného činu a riskujú um, spôsobenie závažnej škody osobe, pod ktorej identitou vystupujú. A toto sa môže označiť ako, ako odcudzenie identity ale my riešime túto špeciálnu formu odsudzenia identity, ktorá je relevantná pre počítačový, počítačovú kriminalitu. Článok 14. A to reaguje čiastočne na pripomienku spravodajcu, Spravodajky nie, a to je žiadosť zlepšiť eh, spoluprácu uplatňovania zákonov a, dodržiavanie dodržiavania práva v členských štátoch a to eh, je obdržať reakciu na žiadosť o pomoc do 8 hodín. My sme zistili, že 24-hodinové poradenské centra nefungujú tak, ako by sme si predstavovali, no a v neposlednom rade Ďalej je to povinnosť podľa článku 15, ktorom sa zameriavame na vznik situácie, kde by sme mali porovnateľné štatistické údaje o počítačovom zločine v rámci celej EÚ. Bez pochyby jednou zo slabín dopadovej štúdie komisie, že sa musíme spoliehať na údaje z USA. No, pretože tie údaje o počítačnom zločine v Európe nie sú dostatočné a myslíme, že nezvanú legislatívu sme eh, v minulosti spustili proces a tak, aby sme mali spoločné indikátory a mohli začať zhromažovať nevyhnutné údaje. Dobre, takže toto sú tie najdôležitejšie body tejto, smerni, tejto smernice. My sa tešíme na konštruktívne diskusie s Európskym parlamentom, diskusie na rade. Začali no a dúfame, že prinesú pozitívne výsledky. No a iste čelíme situácii, kde na jednej strane viaceré členské štáty uznávajú potrebu modernizovať existujúce nástroje No a súčasne e, sú tu bežné obavy, e, ktoré sa objavujú v diskusiách o trestnom práve s členskými štátmi, a to na, hlavne čo sa týka výšky e, postihov alebo nejakých právnych definícií. My dúfame, že parlament podporí tie nové elementy, ktoré sme zaviedli, ktoré sú súčasťou intenzívnych diskusí s členskými štátmi. Rade ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Boratinsky. No a ďakujem za túto prezentáciu. Chce sa niekto vyjadriť, takže pán Alváro ako prvý. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za to, že komisia v roku 10 a po tom, čo Rada Európy predložila predlžil dohovor, sa niečo deje. Ja som ale sa teším z tohto konštruktívneho dialogu. Pani Holmajer, dúfam, bude môcť nejak pomôcť v budúcnosti. A myslím, že sa treba zamyslieť, či sú to správne, či je to správny prístup. No, zavádzať paragrafy o trestných postihoch, avšak niekto, kto prevádzkuje botnet a sídli na Kríme, tak ho to vôbec nebude zaujímať. No a členské štáty už majú v trestných zákonníkoch počítačovú kriminalitu, takže nepomôže, že to bude teraz trestne postihovateľné, ak sa niekto rozhodne ochromiť celú krajinu. no a ja viem, že to nie je žiadne správne konanie. To nepomôže ani zvýšiť, zvýšiť, zvýšiť postihovať 1 alebo 2 roky. A to neobmedzí, alebo nejaká nezaprzdí, nezaprzdí ľudí, ktorí majú sieť 20 tisíc počítačov, aby ochromili celú krajinu. A títo ľudia, ktorí keď sú pristihnutí, tak um, to risknú. No a preto myslím, diskusia o trestnoprávnych postihoch, no dobre, ja som veľký fanúšik trestného práva Európskej únie, ale v tomto prípade to nič neprinesie. A ďalším problémom je, že bezpečnosť informačných systémov nemôžeme vidieť len tak, ako tu tvrdíš, sú tu podporovateľe Wikileaksu, potom, a potom ktorý ochromil podniky alebo a, americkú vládu. V tejto oblasti bezpečnosti nie sú nie sú žiadni protivníci alebo tí dobrí. Mnohé útoky, ktoré sme zažili, boli spôsobené vládami eh, vlád krajín mimo EÚ. Takže patria sem hackery, organizovaný zločin, ale aj štáty a orgány, eh, ktoré sa podielajú na, takýto, na takomto zločine. Eh, mňa by zaujímalo, ako vyzerá prevencia v tomto prípade. Samozrejme, že sa snažíme o dátovú bezpečnosť, samozrejme dôveryhodnosť údajov, to všetko je vynikajúce, ale ako to budeme robiť preventívne. Stuxnet sa to menoval, to je osobitný prípad, neexistuje žiadny takýto vynikajúci a treba to povedať aj s istou mierou závisti, nie je taký skript vynikajúci, ako je Stuxnet. No a 5 až 6 ľudia a pol roka sa tomu museli venovať. No a Stuxnet je vírus, ktorý sa dostal do počítača fyzicky. Niekto tam bol, ho osobne a infikoval počítačovú sieť. Takže mňa zaujíma, ako sa niekto vôbec dostane do takejto, takéto počítačového zariadenia alebo informač- informatického zariadenia. A infraštruktúrne systémy, dopravné systémy, ako je to v prípade mobilných sietí, telekomunikačných sietí a tak ďalej. To je otázka, ktorú treba vyriešiť. No a ďalej otázky, ako aj v Európe sa dá lepšie spolupracovať. No, otázka je, či máme, teda máme Európsku agentúru pre eh, bezpečnosť, ako eh, využívať eh, centrum NATO v Taline. A na to má skúsenosti, pretože aj v Estonsku pomáhali v roku 2007 postaviť tú krajinu na nohy. Takže bezpečnosť informačných systémov sa týka fyzických aj a virtuálnych faktorov. Schopnosť obrany musí byť nasmerovaná nielen proti jednotlivcom, ale aj organizáciám a úradom spolupráce členských štátov, to je veľmi dobré, ale však výmena údajov nám nepomôže. Komisia už pred rokmi e, vydala, vydala oznámenia o interoperabilite, interoperabilite. Ak to bude fungovať, tak až potom môžeme niečo riešiť. Takže viacej by sme sa mali venovať a prevencii samozrejme a aj dôležité sú postihy, ale fyzická a virtuálna integrita sú alfa a omega, aby sme dokázali predchádzať takýmto, pre takýmto orgánom, pretože keď hovoria experti, tak teraz sa nerisku, teraz experti nehovoria o tom, či, či bude Európa obeťou takýchto útokov, ale kedy. No a je nejaký členský štát, alebo žiadny členský štát nie, nie je plne chránený. Takže prešlo 10 rokov, kedy Rada Európy sa týmto zaoberala a ja hovorím lepšie a neskôr, neskôr ako nikdy, ale potom aj poriadne. Mr. Foss. Ďakujem, pán Foss. Herzlichen Dank. Ich finde das an sich auch eine... Ähm, Ďakujem pekne, ja si tiež myslím, že je dobré, že teraz sa zaoberáme e, otázkami počítačového zločinu je to správne a ja sa pripájam k môjmu predrečníkovi, ale samozrejme treba a sa sústrediť na dve veci. Poprvé ten trestnoprávny aspekt a predovšetkým sa treba samozrejme chrániť pred takýmito útokmi a ja si myslím, že treba konať preventívne a okrem toho si myslím, že v tejto oblasti pretože internet je tiež globálnym nástrojom, na nič nezostáva, len vytvárať nejaké siete, ktoré že to teraz nemali. No a okrem toho ešte jedna vec, mne sa zdá, že do budúcnosti je dôležité nejaká vytvoriť e, definíciu počítačového zločinu alebo počítačovej vojny, pretože phishing alebo mobbing na internete je pre mňa niečo iné ako útoky na štáty, bankové systémy a tak ďalej. A preto si myslím, že by sme mali to príslušne definovať hlavne, pretože NATO v rámci nového konceptu tiež hovorí o kybernetickej alebo počítačovej vojne, čo sa týka útokov na bankové systémy alebo to by tiež prispelo trochu lepšie k jasnosti. Ďakujem. Mr. Mulder. Pán Mulder. Ďakujem. Iba stručne chcem povzbudiť komisiu, aby tie návrhy aj zrealizovala. To, čo je v tých dokumentoch už teraz napísané, sú vážne veci, treba byť pripravený. Akurát nie som veľkým optimistom Viete, veci sa rýchlo menia, človek si kúpi nový laptop a už o rok je úplne zastaraný. Takže to iba ako príklad toho, že či vôbec je možné stíhať e, bojovať s takýmito hrozbami, ako často treba vôbec tie pravidla meniť. Nie je treba vytvoriť nejaký e, permanentný mechanizmus, kde boli všetci aktéry zaangažovaní, aby sme stíhali držať krok s tým, čo sa deje. Good. Ďakujem, to bolo naozaj stručné. Ešte pani Holmajer, pani spravodajkyňa. Erstens bedanke ich mich ganz herzlich bei der Kommission ähm, für ihre Sichtweise und die Vorstellung. Ďakujem za vaše predstavy o tom, čo sa tu zamýšľa. Tiež chcem po druhé poďakovať tieňovým za ten široký záber, ktorý by som ešte rada rozšírila. Dá sa zasahovať všeli, kde letiská, lietadla, vlaky. Sme do takej miery závislí od fungujúcich sietí, že si to ani neuvedomujeme. Napriek tomu ich deň nevyužívame. Zasahujú do všetkých oblastí života a preto ten bod Alexandra, pokiaľ ide o preventívne opatrenia, nuž ten Chcem vyzdvihnúť napríklad článok 7 nástroje, kde sa ustanovuje obstarávanie, disponibilita, rozširovanie nástroje, na, ktoré sa dajú použiť na trestné činy. Dnes v moderných systémoch, tak ako existujú medzi bankami napríklad, existujú testovacie systémy. Musia si nechať schváliť, že smú cest, e, testovať. Budeme musieť ešte raz zvažovať, či je ten paragraf správny, lebo tí, ktorí cieľene prevádzajú testy bezpečnosti našich e, testov, tak oni by vlastne boli trestne zodpovední Takže tí, ktorí tam veľmi efektívne pracujú, by nemali byť v svojej činnosti rušení, mali by sme ich podporovať. A po druhé, treba tie doteraz už existujúce vynikajúce inštitúty, ktoré sa zaoberajú informačnými systémami, do akej miery by mohli úzko spolupracovať so štátnymi inštitútmi a mohli by s nimi byť lepšie presieteľané, lebo to je ďalšie zvýšenie istoty. Myslím, že pred sebou máme ešte množstvo diskusí. Sme na začiatku, aby to aj vieme. Aj zvonka určite budeme konzultovať množstvo odborníkov. Na túto diskusiu sa aj teším a budem neskôr zvolávať stretnutia s tieňovými aby sme mali taký určitý obsahový plán, aby sme podporili komisiu v jej oprávnenom úsilí vytvoriť tu dobrý právny rámec. Holmeier. Ďakujem pekne, pani spravodajkyňa. Ak nie sú ďalš- ďalšie e, pripomienky, tak e, možno by mohli e, zareagovať kolegovia z komisie. Nech sa páči. Áno, ďakujem. Zaznelo tu viacero pripomienok poslancov, zaujímavých eh, pripomienok, eh, pokiaľ ide o tento druh trestnej činnosti a samozrejme platí, že ide o smernicu eh, trestného práva hmotného, takže nejde o nejaké e, ľahké riešenie, ktorým sa nám podarí e, celý tento problém odstrániť. Je to iba jeden z nástrojov, ktoré máme k dispozícii. Stručne by som ešte chcel spomenúť intenzívnu preventívnu prácu, ktorá sa venuje najmä zvyšovaniu povedomia našich občanov, pokiaľ ide o to, akým spôsobom sa môžu oni sami chrániť e, pred takýmto druhom trestnej činnosti. generálne pre vnútro spoločne s Europolom vykonávajú rôzne, alebo pripravujú rôzne projekt, projekty, rôzne schémy. Ešte počas španielského predsedníctva bol taký jeden projekt. Teraz sa vytvára Európske stredisko pre e, takéto kyberzločiny. E, ďalej je tu agentúra ENISA takisto má za cieľ chrániť práve kritické infraštruktúry v oblasti informačných technológií. A toto všetko dokopy e, je jediná možnosť, e, ako sa môžeme uistiť, že naše, e, naše reakcie na takéto hrozby sú primerané. Treba si pripomenúť, že to, o čom by sme diskutovali v kontexte tejto smernice, sú najmä trestné, trestnoprávne usmernenia, e, pardon, e, ustanovenia v súvislosti s motným právom. E, tento výraz cybercrime sa používa v dvoch významoch. V tejto smernice používa tá užšia definícia, teda to sú také trestné zločiny, alebo trestné činy, pardon, ktoré boli e, vykonané čisto iba v tomto internetovom prostredí, až vtedy vznikli. E, dovtedy žiadne podnety neboli. Ale napríklad, keď hovoríme o technikách, ako sú napríklad phishing e, alebo podvody, to sú de facto tradičné trestné činy, ktoré akurát v súčasnosti internet uľahčuje. Napríklad ten nigerijský podvod, to je vec, ktorá funguje, tie nigerijské listy, ktorá funguje niekoľko 10 ročí, akurát teraz je to cez internet jednoduchšie poslať e-mail, ako takedy to bolo poslať e, list, ale v zásade nejde o kyberzločin ako taký, tak ako je definovaný v tejto smernici. Smernica tam má takisto isté výnimky, pokiaľ ide o testovanie bezpečnostných systémov, to je ustanovenie, ktoré tam je spomenuté, teda konkrétne aktivity sú trestné, pokiaľ sú vykonané bez práva. Samozrejme, E, e, tie e, spoločnosti náš môžu vykonávať všelijaké aktivity na testovanie týchto systémov, tak takto sa to vlastne oddeluje. Ďakujem pekne. Thank you. Thank you, Mr. Boletinsky, for this final report. I think... Ďakujem pekne. Myslím, že tým môžeme na teraz uzavrieť tento bod a môžeme prejsť na bod 9. Bod 9 je posledný vecný bod na dnešnom programe a týka sa jednotného trhu pre Európanov. Máme tu pána spravodajcu Vima Van de Kampa, respektíve jeho nahradí pán Foss. Ja chcem teda iba tento bod e, uviesť. Ide o predloženie návrhu stanoviska, pokiaľ ide o jednotný trh pre Európanov na sklade iniciatívy, ktorá bola prijatá výborom, výborom IMCO. Ten teraz pripravuje iniciatívnu správu, pokiaľ ide o oznámenie komisie smerom k aktu eh, o eh, jednotnom trhu, smerom k eh, efektívnejšiemu hospodárstvu v Európe. Tam je 50 návrhov e, na túto tému. Napríklad v kapitole 2 sa píše, e, chceme zdôrazniť alebo teda obnoviť e, dôveru Európanov na náš trh s tým, že dáme občanov do centra, do stredobu, ako, že s nich spravím stredobod vlastne nášho jednotného trhu. Takže teraz pán spravodajca predloží alebo náhradník pán spravodajca, predloží e, túto správu. Nech sa páči. Van de Kamp, entschuldigen. Chcem ospravedlniť pána spravodajca, má dôležitejšie termíny. Nemohol tu byť veľmi, jemu to ľúto a preto ma poprosil, aby som ho za neho túto tému predniesol. Správu máte k dispozícii, je tam 5 bodov. Ide o to, že príslušnému výboru, výboru pre vnútorný trh, poprosíme naše návrhy zapracovať do definitívneho stanoviska. Pre náš samotný výbor vítame. Samozrejme, že máme oznámenie o spoločnom trhu. Lutujeme však, že implementácia všetkých predpisov členských krajín prebieha veľmi úlomkovito a preto žiadame, aby sa tento proces zrýchlil. Tiež žiadame, aby európsky občania sa lepšie zapájali do zložitého procesu pre vnútorný trh. Žiadame tiež členské krajiny, aby implementáciu urobili rýchlejšie, hlavne pokiaľ ide o smernicu o službách. A ako štvrtú vec sme toho názoru, že je nevyhnutné vyhodnocovať implementáciu alebo stav implementácie všetkých predpisov pre vnútorný trh aby sme to urobili rýchlejšie. Piatý bod. Aj naďalej by sme mali zohľadňovať, že prísun vysoko kvalifikovaných migrantov alebo sezónnych pracovníkov je veľmi výhodný pre európske hospodárstvo. Preto žiadame aj komisiu, aby ďalej riala vývojové kroky práve k vývoju azylovej politiky a práve sladom na skupiny, ktoré súčasne zlepšujú manažment vonkajších hraníc EÚ. A v tomto zmysle sú návrhy k tomuto budú aj formulované a prosím kolegov, aby prípadné diskusné e, podnety e, realizovali, aby sme to mohli zohľadniť. Ďakujem. Thank you, Mr. Foss. Now... Ďakujem. Teraz pani Berže za komisiu. Nech sa páči. Is she in the room? Ste tu vôbec? Yes. Merci, merci, monsieur le président. Euh, je vais peut-être... Euh... Ďakujem pekne. Možno by som mohla pripomenúť, v akej fáze teraz e, v rámci tohto postupu sme. Komisár Barne sa k tejto téme už vyjadril. Diskusia o vnútornom trhu e, prebehla alebo prebieha a bude otvorená do 28. februára budúci e, týždeň bude v budove Charlemagne zorganizovaná konferencia a pracujeme veľmi, alebo spolupracujeme veľmi úzko aj e, s výborom pre vnútorný trh. Snažíme sa komunikáciu udržovať otvorenú so všetkými výbormi, ktoré by sa chceli k tejto téme vyjadriť, ktoré by chceli predložiť stanovisko, tak aby e, mali čo možno najviac informácií. A tým pádom aj konečný text by mal byť e, tým pádom čo možno najlepší. Ten sa e, na komisii prejme potom, ja e, príjme potom na jar. Ďakujem pekne, pani Berže. Chce sa ešte niekto prihlásiť, kto tu zostal z tejto prepracovanej zostavy? Pán Mulder áno, tak je nás naozaj málo, čo sme ešte vydržali, ale keď už tu sme, treba aj niečo e, povedať. Pokiaľ ide o, tie vnútor, o ten vnútorný trh, tak práve trh so službami je veľmi dôležitý, vlastne najdôležitejší v rámci nášho trhu. A pred pár rokmi tu bol návrh, aby tento sektor so službami bol európskejší. A moja otázka je, či by sme nemali pozbudiť komisiu, aby aj v tomto zmysle niečo viac spravila, pretože môj e, dojem je taký, že práve tomuto aspektu by mali v najbližších týždňoch sa venovať viacej. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Mulder. Nehlasí sa už nikto. Pán Foss, chcete to uzavrieť? Ďakujem pekne. Podnetý pán Mulder. A toto je jeden z záujmov, ktorý treba nejak silnejšie podporiť samozrejme. Nesmieme zabúdať na to, že je to len úvodzovka stanovisko k správe, ktorú vypracováva iný výbor. No a ja predpokladám, že tá koncentrácia, tak ako ste povedali vy, na to sa bude sústrediť teda ten druhý výbor a my v rámci našich úloh to nejak objasníme. Ďakujem. Ďakujem. Pán Fos, komisia nechce dodať nič v poriadku. Máme tu ešte bod rôzne, ale myslím si, že tam je toho dosť veľa. Ešte lehota na pozmeňovacie návrhy. Tá je v stredu 9. februára o 12. Hlasovanie na výbore LIBE bude 28.2. a potom hlasovanie na výbore IMKO má byť 2. marca. Pokiaľ ide o teda jednotný trh pre Európanov. Pán Fos, vy sa ešte hlasíte? Um... No, čo sa týka stanovenia rokovania by som chcel 14. a 17. marca, teda 14. marec a 17. 14. február a 17. marec. A v mene svojej skupiny by som chcel sa k ním ešte vyjadriť. Samozrejme poznám problémy stanovovať si nejaké termíny. Na druhej strane však my, naše plánovanie ako poslanci, pomerne skoro máme plný kalendár, takže často nejak naplánovať zasadnutie výborov. Okrem toho, ja som ešte proti tomu, čoraz častejšie zasadať v Štrasburgu. Mali by sme sa sústrediť na Brusel. A keď sa pozriem na, na 17. marec, tak vidím, že po obede bude účasť podobná ako teraz. Myslím, že sme to ešte traja poslanci a kvôli témam by nebolo veľmi opodstatnené to mu pridelovať časy, kedy sa neuskutoční žiadna diskusia. Možno to je dobré pre výmenu názorov, ale nie je to dobré pre tie témy. Áno, mňa tiež e, trochu E, trochu mi prekáža to, aký máme príliš bohatý program na výbore. Naozaj sme mali tri zasadnutia tento týždeň, to je jediný výbor, ktorý e, častokrát má aj výnimočné stretnutia, bežné stretnutia, dokonca aj počas plenárky v Štrásburgu. Takže áno, vieme to, všimli sme si to, naozaj to pracuje príliš veľa. To, čo ste navrhli, pokiaľ ide o dátumy, e, som si zapísal, navrhujete, aby teda navrhujte to v mene pána de Kampsa a skupiny EPP, pokiaľ je o spravodajcu, ale musíme na to zareagovať písomne, pretože sa bojíme, že máme istý problém e, s dátumami, pretože hlasovať bude aj výbor IMKO 2.3 a znamená to, že posledná prežitosť eh, pre nás vyjadriť sa, aby to bolo pre nich užitočné alebo pre túto iniciatívu, ktorej gestorom je IMKO, je 28. február. To je naozaj podmienka ale písomne nezodpovieme na túto otázku dátumov. opäť môžem povedať, že naozaj ten týždeň bol veľmi nabitý, boli rôzne, nemáme nič. Najbližšie stretnutia budú 14. februára od 19.15 do 21 v Štrasburgu. To je opäť mimoriadná schôdza, opäť počas plenárky v Štrasburgu ďalej. 28. februára od 15. do 18.30. To je teda doplnková schôdza tu v Bruseli, tá sa má ešte potvrdiť. Ďalej 16. marca o 15. Opäť to bude trvať do 18.30 v Bruseli a potom 17. marca od 9. do 12.30 a opäť od 15. do 18.30. to bude opäť schôdza v Bruseli. Na teraz je to všetko. Ďakujem, že ste prišli a pracovali. Ďakujem tým, čo tu vydržali. Až dokonca pán Fos, pani Sipel. Pekný týždeň prajem. Teda víkend, pardon. Dovidenia.